na základe požiadavky mnichovských úradov Prejdeme teda k prvému bodu dnešného programu a tým je otáz, ústna otázka, ústne otázky, ktoré sa týkajú témy rúžové vína a povolené vinárske postupy. Pán Hul, pani Hulink má slovo dve minúty. Pani predsednička, ďakujem. Ďakujem, pani komisárka. A výrobcovia kvalitných vín a spotrebitelia upozorňujú skutočných znalcov na produkty z nášho územia. Oni nechcú počuť o, o kupáži alebo rezaní vín. Je nepochopiteľné, že vinári mnohí